Všetci sme neuveriteľne dochvíľní. Veľmi príjemné zistenie. Môžem vám povedať, že včera večer prebehlo náročné zasadnutie koordinátorov, nie kvôli osobám koordinátorov, ale kvôli témam, ktoré boli prejednávané. E, včera večer pravdepodobne ešte cez internet ste dostali výsledky schôdze, išlo o iniciatívne správy a tam uvidíme, ako v konečnom dôsledku to spravíme, pretože jednu vec by som chcela avizovať Výbor LIBE požiadal iniciatívnu správu pri schôzi predsedov výborov, pokiaľ ide o mediálny pluralizmus alebo pluralitu médií. A my sme včera povedali, že toto nie je téma, ktorá by spadala do pôsobnosti výboru LIBE. To je e, výlučne téma, ktorá sa týka tohto výboru. My sme zodpovední za médiá, za audiovizuálnu stránku, za audiovizuálne veci, za to sme zodpovední. Nemáte? Preklad? Dobre. My sme zodpovední za pluralitu médií, mediálny pluralizmus. A včera večer so všetkými koordinátormi, s výnimkou jedného, sme povedali, že chceme každopádne robiť to na pôde tohto výboru. V prípade, že by sme túto bitvu, túto, tento boj vyhrali a ja všetko dám do toho, aby sme to vyhrali, tak potom musí prebehnúť táto správa na tomto výbore. Potom pravdepodobne aj tá iniciatívna správa, na ktorej sme sa včera dohodli, tu budeme musieť dať nabok. Poviem to neskôr aj vám Chcela som vám to len oznámiť, že teraz táto bitva nás čaká. Výbor Libe by si to rád osvojil, prisvojil. Už to tak bolo v prípade maďarského mediálneho zákona, chceli si to uzurpovať a mali by sme byť opatrní, mali by sme im dať tento priestor. V prípade, že chcú prezentovať stanovisko, nech sa páči, môžu tak spraviť, pokiaľ ide o chartu základných práv. Oni hovoria o tom, že v zmysle článku 100 62 charty o základných právach sú zodpovední za to, aby zabezpečili, že pokiaľ ide o nastavenie štandardov mediálnej slobody, tak oni majú to hlavné slovo. Keď je to e, v charte základných práv, tak je to dokonca naša, naša úloha. A Líbe je len malá súčasť e, celého tohto komplexného súboru. Čiže my máme tú originálnu pôsobnosť takú tú pôvodnú, takže chcem vám len povedať, že ja budem sa za toto zasadzovať a ak vyhrám tento sport, túto bitvu a z toho vychádzam, tak nakoniec definitívne budeme my mať túto správu ako prvú a až potom pôjde tá včerajšia schválená bolonská správa, tá bude druhá. Dobre, všetko ostatné potom je v zápisnici a myslím, že včera bola zaslaná. Teraz, eh, nakoľko mnohí z vás budú musieť odísť na iné výbory, eh, na iné výbory ohľadom hlasovania. E, máme teraz Mládež v pohybe, rámec na zlepšenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy. O tom budeme hlasovať ako o prvom. Chcete sa ešte vyjadriť, Milan? Všetko v poriadku, dobrá spolupráca, ďakujem veľmi pekne. Takže prídeme, prejdeme k hlasovaniu. Poprosím vás, kartičky každopádne, e, majte ich pripravené, e, môže to byť troška komplikované. Máme tu 14 z ľudovcov, dva nemôžu hlasovať. Kto sa stiahne z hlasovania? Dobrovoľne Ivo a Matula. Dobre. Ďakujem pekne. Ak niekto odíde, tak musíme dávať pozor, lebo potom zase budú môcť hlasovať. Dobre. Oni takto flexibilitu prejavili výborne. Aj pani predsednička, jednotka, kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Pozmievací 2 za, proti, zdržal sa schválené. Trojka za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Sedmička za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. E, ústny pozmeňovací jednotka, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Deviatka, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Maria 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijatý. 11 za. Proti? Zdržal sa niekto. Zamietnutý. 12 za. Áno? 13, pardon. 13 e, je za, kto je proti? Zdržal sa. Ešte raz. Kto je za? D proti, zdržal sa niekto prijatý. 14 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 15, kto je za, proti, musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Ja už zatváram hlasovanie. 9 za, 13 proti. Takže no, zamietnutý. To bola 15. Teraz máme 16. Čiže 16. Za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 17. Za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Ústny pozmeňovací návrh číslo 2. Za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 18 za, nie, 19, pardon, 19 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 20 za. Proti. Zdržal sa niekto. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Nie, nešlo, aha. Teraz. Eh, koniec hlasovania. Eh, odmietnuté. 10, 16. 21, to je za. Proti Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 22. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 23. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 26. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 27 a 115, tie sú identické, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. 28, 29, to je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. Poz, ústny pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 31, ten je stiahnutý, čiže 32, do, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý Druhá časť e, za, proti, zdržal sa niekto. E, musíme skontrolovať, otváram hlasovanie elektronické. Koniec hlasovania. 13, 13, e, odmietnut, zamietnutý. 33, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 34, za, proti, zdržal sa, prijatý. 35, Teraz sa to či, e, týka len anglickej verzie. 36 e, za, proti. 36 za, proti. Zdržal sa, prijatý. 37 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto, prijatá časť. E, druhá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto, zamietnutá táto časť. 38, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto, prijatý, 39 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, 40 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý, 43 za, proti, zdržal sa niekto, e, elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 14, 12, 14, neprospech teda, zamietnutý. 45, kto je za, to je proti, zdržal sa, prijatý. 44 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 41 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 42 za, proti. Ešte raz to skontrolujeme, otváram hlasovanie. 42, koniec hlasovania. 12 za, 13 proti, zamietnutý. 46, 48 tie sú zhodné, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 47 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 49, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 52, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 54 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijatý. Ústny pozmeňujúci, ústny návrh 4, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 9. Ample. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 20. Na dve časti rozdelený. Prvá časť, kto je za? Kto je, druh- e, kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutá časť 27, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 56, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 57, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 58, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 59, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 60 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preveríme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 12, 12, zamietnutý. 61, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 62, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý. 63 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý. 64 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 65 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 70. Stiahnutý. 66 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 67, 68, 69, tie môžeme dať dohromady, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Peťka, ústny, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. ak schválené, ísť na ústny pozmeňovací 3. 6. Takže chybný údaj tu v texte čiže na šesku. Dobre, ústny pozmeňovací číslo 6, kto je za, proti, prijatý. 74, to je identické, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 75, za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme. Otváram hlasovanie. 75. Koniec hlasovania. 17, 11 v prospech, takže prijatý. Áno, 17, 11, takže schválený. 76 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 78 za, proti, zdržal sa, prijatý. 77 za, pardon, zamietnutý. 77 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 79 za, proti, zdržal sa, prijatý 4 empo, za, proti, prijatý 80 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 101 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 14-14 zamietnutý. Ample 2 nie. Áno, predsa. Za, proti, ešte raz, kto je za dvojku, kto je proti, zdržal sa, to musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 14-14. 71, kto je za? 71, kto je za? Proti? Schválené? 82 za. Proti? Zdržali sa. schválení. 85 za. Proti? Zdržali sa. schválení. 86 za. Proti? Overíme si to elektronicky. Hlasujeme, prosím. 86. Končíme hlasovanie. 16 proti 11, 12. Zamietnuté. 88 za, proti zdržali sa schválený. Pozmenujúci, ústny pozmenujúci návrh. Chceš niečo povedať? Hm, sme proti tomuto pozmenujúcemu návrhu. Proti. Vaša skupina? Hovoríte v mene skupiny? V poriadku. Takže pozmením sa návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 90 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 91 za? Proti? Zdržali sa? Schválené 92. Dve časti. Prvá časť za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Druhá časť za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 36 výbor Empl, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválený. 100 za, proti, ešte raz, za, ďakujem, proti, zdržali sa, schválený. 102 za, proti, zdržali sa, schválený. To je ako gymnastika. To je dobré aj pre e, zdravie. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 104 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 106 za, proti, zdržali sa. Ale skúsme to ešte raz. Za. Výborne. Takže trošku sa e, to zdržalo. Schválené. 107. Za, proti, zdržali sa. Schválený. 108 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 109 za, proti. E, overíme si to elektronicky. Hlasujme, prosím. Konec hlasovania. Sedemnácti a desiatí schválené. 110 za, proti, zdržali sa, schválený, 111 za, proti, zdržali sa, schválený, 113 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 114 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa schválený. 10 ampul za, proti, ešte raz, 10 ampul za, proti, zdržali sa schválený. 11 ampul za, proti, zdržali sa schválený. 123 e, za schválený. 124 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 125 za, proti, zdržali sa elektronicky. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. 14, 14. Zamietnuté. 126. Za proti, zdržali sa, zamietnutí. 128 za, proti, zdržali sa, schválený. je 127 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 129 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenie sa návrh 8 za, proti, zdržali sa, schválený. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 136 za, proti, zdržali sa, schválený. 137 a 141 za, proti, zdržali sa, schválený. 138 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 139 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 140. Dve časti. Prvá časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnutá druhá časť, za, proti, zdržali sa, overíme sa to, druhá časť, hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. Zamietnuté 19 proti 10. 142 za, proti, zdržali, zamietnutý. 143 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 144 za, proti, zdr... Overíme si to. Elektronicky e, hlasujeme. Končíme hlasovanie. Schválené 19 a 8. 145 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 146 e, e, schválený, kompromisný 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 144. E, sto päťdesiat päť za, proti, zdržali sa schválení. Sto päťdesiat šesť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 157 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 158 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 159 za, proti, zdržali sa schválení. 160 za, proti, zdržali sa elektronicky, poprosím. Hlasujeme. Koniec hlasovania. 20 proti 8. 162. Hm. Nie, 161. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 162. Za. To treba e, vymazať alebo nie. Takýto je obsah obsah pozmenie sa návrhu e, znamená, že to treba vypustiť. 162. Kto je za? Proti. Zamietnuté. 163. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Po Pozmení sa návrh 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 empol za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ample 1 za, proti, e, overíme si to. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. 16, 13. Schválené. 168 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 169 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 170, 4 časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Štvrtá časť za, proti, elektronicky. Hlasujme, prosím. Konec hlasovania. 15-14. Schválená. 171 za, proti, zdržali sa, schválené. 172 a 175 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 173 za, proti, zdržali sa schválený. 174 za, proti, zdržali sa schválený. Ample 12 za, proti, zdržali sa schválený. Ample 8 za, proti, zdržali sa schválený. 178 za, proti, zdržali sa schválené 179 za, proti, zdržali sa schválení, Ample 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 180 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 181 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 182 za, proti, zdržali sa schválení, 183 a 184, to je Ample, 185 za, zdržali sa schválení. Pozmenujúci 10 za, schválený. 189 za, za proti, zdržali sa zamietnutí. 191 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 19 empol za, za proti, zdržali sa schválený. 192 za, proti, zdržali sa, schválený. 193 za, proti, zdržali sa, schválený. 194 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 195 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Zamietnuté 197, stiahnuté 198 za, proti, zdržali sa schválený 199 za, proti, zdržali sa zamietnutí 200, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Zamietnutá druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 201, tri časti, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, tretia časť za, proti, zdržali sa schválená. 202 za, pro, proti, zdržali sa zamietnutá. Empol 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 203 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 204 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 205, je to 16 e, e, Ample, 206 za, proti, zdržali sa, schválení. 207 za, proti, zdržali sa, schválení. 208 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 209 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 210 za, proti, zdržali sa, schválený 211 za, proti, e, overíme si to, elektronické hlasovanie, koniec hlasovania, zamietnuté 14 a 11. 212 nie. Áno, 212. Za. Proti. Zdržali sa. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči. Končíme hlasovanie. 15-14. Schválené. 213. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 218. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 215 stiahnutý. 216 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 217 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 219 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 223 za proti, zdržali sa, zamietnuté 224 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 225 za, proti, zdržali sa, schválený 220, stiahnuté 221 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 222 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. To znamená, že záverečné hlasovanie. Tak? Záverečné hlasovanie. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Dvadsaťsedem, dvaja sa zdržali. Srdečne blahoželáme, Milan. A čo máme teraz? Povedzte niečo. Chcem všetkým poďakovať za hlasovanie. Chcel by som tiež poďakoval všetkým za spoluprácu a za návrhy textu a chcem poďakovať Robertovi a Petrovi za to, že mi pomohli s uh, touto agendou. Milan. Ďakujem pekne, Milan. A teraz 10. bod programu ide viacročný finančný rámec. Ivan nie je pritom, na to znamená, že nič nemôže povedať. Takže budeme hneď hlasovať. kde máme eh, hlasovací zoznam. Haben wir mal jemand von meinen Leuten eine Abstimmungsliste? Môže mi niekto e, pomôcť teda dať e, zoznam na hlasovanie Roberta? Merci. Okay, yeah. okay. Takže začíname hlasovanie. Pozmením sa návrh 1. Kto je za? Proti? Overíme si to. Hlasujeme, prosím. Na, Abstimmung ist eröffnet. Huh. Hlasujeme, prosím, nezabudajte. Konec hlasovania. 17, 9. 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutej. 3 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnutej. Pozmení sa na vrch 4 za. Proti? Zdržali sa. Schválený 7 za teda 5 za, proti, zdržali sa, schválený. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 10 za, nie. 11 za, proti, zdržali sa, Schválený. 12. Dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. 13 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Elektronické hlasovanie. Končíme hlasovanie. e, zametnuté 14, 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa, schválené 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 19 za, proti, zdržali sa, schválené 20 za, proti, zdržali sa, e, schválené 21 za, proti, zdržali sa, schválený 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 23 za, proti, zdržali sa, schválený 24 za, proti, zdržali sa, schválený 25 za, proti, zdržali sa, schválený 26 za, proti, zdržali sa, schválené 27 za, proti, zdržali sa, schválený. 28 za, proti, zdržali sa, schválené 29 za, proti, zdržali sa, schválený 30 za, proti, zdržali sa, schválený 31 za, proti, zdržali sa, schválené 32 za, proti, zdrželi sa schválené 33 za, proti, zdrželi sa schválené 34 za, proti, zdrželi sa schválené 35 za, proti, zdrželi sa schválené 37 za, proti, zdrželi sa zamietnutí 38 za, proti, zdrželi sa zamietnutí 36 dve časti. Prvá časť za, proti, zdrželi sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Kompromisný pozmenujúci návrh, odsek 12, za, proti, zdržali sa, schválený. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 44 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, schválené. 46 za, proti zdržali sa schválený 47 za, proti zdržali sa zamietnuté 48 za, proti zdržali sa schválený 53 za, nie je stiahnutý, nie je to tam ale uvedené 50 za, proti zdržali sa schválený 51 za, proti zdržali sa Overíme si to. Elektronické hlasovanie 51. Končíme hlasovanie. 16, 13. Schválené. 52. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 54. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 55. Za, proti, zdržali sa. Schválený. A teraz záverečné hlasovanie. Kto je za? Elektronicky poprosím. Hlasujeme. Konec hlasovania. 27 proti 2. Nik sa nezdržal. Srdečne blahoželáme e, nepritomnej spra- spravodajkyni. A teraz 11. Ko-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 Zamietnuté. 6 za. Proti. Overíme si to. Elektronické hlasovanie. Návrh 6. Končíme hlasovanie. 10, 19, 19, 10, e, zamietnutý. 14 za, proti, zdržali sa. Schválené 7 za, proti, zdržali sa. Schválené 8 za, proti, zdržali sa schválení, 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10 za, proti, zdržali sa schválení, 11 za, Bena Rabatu, máte e, ústny pozmeňujúci návrh, mali by ste zdvihnúť ruku? Áno, prečítam to v angličtine zdôrazňuje, že osobné dáta odkomunikované zamestnávateľovi a pokiaľ ide o využívateľov, nemali by sa publikovať alebo sprostredkovať tretej stranám bez povolenia e, dotknutej strany. Number 11 is ale 11 nie je po, ústny pozmeňujúci návrh. Toto je pozmeňujúci pozmeňujúci návrh k návrhu 11. Tá, oui. Áno, je to 11. Takže chcete chcete doplniť e, odkomunikovaný a teda prečítala som konečnú verziu tejto časti. Nemáme mikrofon, bohužiaľ. Pani predsednička nemá zapnutý mikrofón. The, the, the, Takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 11 spolu e, e, s doplnením Communicated to the Employer. Takže prečítajte to ešte raz. Takže pozmeňujúci návrh Benarabatu je nasledovný. Zdôrazňuje, že osobné údaje oznámené zamestnan- zamestnávateľovi a týkajúci sa e, profesionálnej situácie používateľa e, by sa nemali zverejňovať alebo sprístupňovať tretím osobom pred predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby. Ja s tým súhlasím. Čiže pozmeňujem sa na vrch 11 v novom znení. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Hm? Predtým nikto nebol proti. 12. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 13. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 15. Je stiahnutý. 16. Za proti, zdržali sa. Schválený. 18 za, proti, zdržali sa. Schválený. 19 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Kompromisný návrh 1 e, e, za, proti, zdržali sa. E, schválený. 21 za, proti, zdržali sa. Schválený. 22 za, proti, zdržali sa. E, schválený. 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 24 za, proti, zdržali sa, schválený. 25, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňte na vrch e, od Nade, Nadiu Hirš. Ste za? Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 30 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 31 e, e, za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 32 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 33. Dve časti. Prvá časť za. Proti zdržali sa zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. 34 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky, nech sa páči. Končíme hlasovanie. 29.0. Bože môj. Pán Kelly, blahoželáme. Also, alle Maßnahmen der irischen Regierung müssen auch so sein, ne? Takto musia vyzerať všetky opatrenia írskej vlády. Chcete ešte niečo povedať? Nie. Chcem sa len všetkým poďakovať za podporu, tak ako vždy. A ďakujem aj vám, pani predsednička, za veľmi dobrý, efektívny systém práce dnes. Ďakujem, John. Bod 10, pardon, 12, ktorá už nie je, pani Vasiliu dnes nie je k dispozícii. Bohužiaľ sa objavil prípad umrtia v rodine, takže dnes nemôže byť prítomná a tým pádom prechádzame priamo k 13. Správa. Chcem poprosiť spolupracovníkov, aby troška znížili úroveň hluku. Strašné, aj pani predsednička. Pán Papa Nikolov, poprosím vás. E rozvíjanie európskeho rozmeru v športe. Všetci viete, že konečne máme to, čo sme už v 96. v mojej prvej správe e, požadovali, aby v ústave bola, respektíve v zmluve, bola zmienka o športe. Už je to tam, musíme sa o to teraz troška viacej starať. A máme oznámenie komisie a kolega Santiago Fisas sa zaoberal touto vecou, takže teraz mu dáme slovo tak, aby zhrnul svoje prvé dojmy ohľadom toho, čo chce spraviť, ako to má prebiehať. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Najskôr by som chcel zablahoželať e, komisárke Vasiliu za vynikajúcu prácu, ktorú robila, pokiaľ ide o oznámenie z minulého januára týkajúceho sa rozvíjania európskeho rozmeru v športe. Toto oznámenie je vedúcou líniou e, Bielej knihy z roku 2007 a sú tu tiež nové kompetencie, ktoré vyplývajú z článku 50, 155, e, ktoré sú teda teraz v rámci Európskeho parlamentu. E, moja správa má za cieľ sledovať tieto eh, všeobecné línie, aby sme viac prispeli, prispeli k európskemu rozmeru športe. Je to tiež zamerané na dialog so všetkými eh, stranami. Eh, chcel by som tiež pripomenúť, že sú ďalšie výbory, ktoré sa zaoberajú touto správou, pretože máme viac spoločných záujmov. Tento výbor ako aj mm, v EPP sa zorganizovalo 30. marca vypočutie a začali sa e, prvé práce a využívam túto príležitosť, aby som poďakoval našim socialistickým kolegom za to, že sa zúčastnili na e, vypočutí, ktoré zorganizovala moja skupina. Pokiaľ ide o princíp subsidiarity, tak explicitne sa o tom hovorí v oznámení tu uznávame kompetencie členských krajín v oblasti športu a chcel by som tiež zdôrazniť princíp e, špecifickosti športu. To sa odráža v článku 165. Európska únia chce podporovať špecifika športu tým, že bude zdôraznená jeho sociálna a výchovná funkcia. Tieto charakteristiky znamenajú, že šport je veľmi osobitnou činnosťou. Komisia rešpektuje organizáciu športu v rámci športových organizácií, ktoré e, mimo iného potrebujú európsku pomoc, aby e, čelili problémom, ako je napríklad e, niektoré nepovolené látky a podobne. Musí sa zachovať špecifickosť týchto štruktúr v športových činnostiach. Zelen, e, Biela kniha potvrdzuje, že v niektorých oblastiach e, komunitárne kroky môžu predstavovať pridanú hodnotu, ktorá bude značná. Oznámenie komisie má tri kapitoly. v správe by som chcel prebrať túto štruktúru tým, že doplním ďalšiu kapitolu, ktorá by sa mohla nazvať Európska identita a vysvetlím podrobnejšie, o čo ide. Takže prvá kapitola e, spoločenská funkcia športu a síce <clears throat> význam športu pre spoločnosť. Po druhé, e, hospodársky rozmer športu, príspevok športu k hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest v Európe. Tretia kapitola, organizácia športu každý z aktérov verejných či súkromných, hospodárskych alebo len športových subjektov majú svoju e, funkciu v organizácii športu. Keď analizujeme túto tému kapitolu po kapitole, chcel by som zdôrazniť najskôr tú spoločenskú funkciu športu. Takže dobrovoľná práca. Tu si musíme e, pripomenúť, do akej miery je táto práca dôležitá pre európsky šport. Tisíce občanov sa zúčastňujú dobrovoľne na športe a to umožňuje organizáciu veľkých športových udalostí v Európe. Dobrovoľná práca je otvorená pre všetkých pre osoby každého veku, pohlavia alebo etnického pôvodu. Následne teda vzdávame hold e, ľuďom, ktorí e, sú takto činní v športe. Druhá otázka, e, nepovolené látky. Toto je veľká výzva pre všetkých aktérov v športe. Niektoré tieto nepovolené látky sú naozaj snou pohromou pre šport a pre spoločnosť a to sa týka tak športu profesionálneho, ako aj um, športu, ktorý robia amatéri. Toto predstavuje skutočné riziko. Musíme vytvoriť, e, čeliť tejto nebezpečnej sieti, ale nemáme dosť informácií, alebo nie sú prístupné informácie o rizikách týchto nepovolených látok. To je veľmi vážne. Článok 83.1 e, e, Lisabonskej zmluvy hovorí, že musíme um, postihovať tých, ktorí sú za to zodpovední. Sú tu tiež občianské práva a musíme zároveň rešpektovať súkromný život občanov. Takže boj proti uh, týmto dopujúcim látkam sa musí posilniť. Tiež musíme zdôrazniť pozitívny aspekt športu v školách, pretože toto posilňuje toleranciu, výmenu a kontakty medzi rozličnými skupinami. Ide o celú sériu hodnôt, e, ktoré sa takto učia úplne na začiatku. E, majú k ním prístup e, deti, takže musíme zdôrazniť tento aspekt v školách, pretože toto umožňuje, aby sa deti nedostali ehm, k nebezpečným návykom, ako je napríklad alkohol alebo mm, nechodenie do školy a podobne. Potom informácie, ako sme videli 30. marca pri príležitosti vypočutia, existujú mm, dvojité kariéry športovcov v mnohých krajinách, ale toto musíme posilniť tým, že príjmeme rozličné opatrenia. Športovci končia svoju kariéru skoro, takže počas tejto kariéry musia mať prístup k, k kvalitnému vzdelávaniu, aby následne sa mohli reintegrovať na pracovný trh. Pojem um, profesora Tútora sa vytvoril, aby športovci mohli pokračovať uh, v štúdiu na univerzite bez toho, že by to malo negatívny dopad na ich športové výkony. Je tiež potrebné viac podporovať univerzity, ktoré zapracovali do svojich programov aj e, potreby športovcov. <clears throat> Myslím si, že je potrebné e, zdvojnásobiť snahu, aby sme prispôsobili e, programy ako napríklad Boloňský program E, súčasným potrebám športovcov. Musíme tiež navrhnúť e, programy výučby na internete. Pokiaľ ide o násilie v športe, rasizmus, xenofóbia, homofóbia, toto na nešťastie existuje aj v európskom športe a z tohto dôvodu je potrebné posilniť opatrenia, ktoré už boli zahájené, začaté a prijať ďalšie, aby sme e, eliminovali všetky tieto negatívne aspekty v športe Mm, týka sa to nás všetkých, preto musíme zdôrazniť potrebu bojovať proti týmto negatívnym aspektom. Chcem tiež uh, hovoriť o pozitívnych aspektoch športu na verejné zdravie. Ide o zásadnú hodnotu. Je to dôležité, aby sme sa vyhli napríklad uh, detským chorobám alebo chorobám, ktoré sú spôsobené sedavým spôsobom života. Konštatujeme, že um, šport predstavuje výhodu pre aktívnu populáciu, ako aj pre dôchodcov. Preto musíme zdôrazniť potrebu fyzických činností u starších ľudí, pretože to umožňuje vytváranie aj, aj vytváranie úspor. Musíme teda viac propagovať šport medzi staršou generáciou. Chcel by som tiež zdôrazniť ďalšie výhody. Šport je prvkom integrácie pre menšiny, pre zraniteľné osoby, pre imigrantov alebo ľudí, ktorí sú marginalizovaní. A z tohto dôvodu som toho názoru, že treba uznať aj ženský rozmer športu. Platí to pre tých, ktorí uh, robia tento šport, aj ktorí majú, pre tých, ktorí majú zodpovedné funkcie. Musíme aktívnejšie podporovať e, ten ženský rozmer v športe rešpektujúc princípy subsidiarity štátov a regiónov. Chcel by som tiež e, presadzovať alebo podporovať rozličné športové federácie, ktoré sú činné e, v oblastiach športu pre postihnutých. Ide o podporu a rozvoj špecifických prístrojov pre takýto typ športu. V tejto oblasti sa mi zdá zásadné zdôrazniť niektoré prvky. Šport má tiež hospodárskú funkciu, ale zároveň veľká väčšina športových činností sa štruktúruje v rámci e, neziskových e, organizácií, ktoré sú založené na dobrovoľnej práci. Takže otázka financovania e, je aktuálna. Musíme posilniť finančnú solidaritu medzi profesionálnym športom, športom amatérov a ďalej tu máme <clears throat> autorské práva. Organizátori, ako je účastníci športových udalostí, by mali um, získať o, právo na odškodnenie v prípade, že sa porušia niektoré pravidlá. Organizátori by sa mohli napríklad rozhodnúť medzi Eh, určitými konkrétnymi formami, aby sa vyhlo takýmto prípadom. Ďalej, um, audiovizuálne vysielanie. Tu je potrebná solidarita, preto aby sme podporovali šport. Eh, myslím, že by bolo potrebné zdôrazniť pozitívny dopad športu na hospodárstvo v rozličných oblastiach tohto sektora. Podpora športu by mala byť súčasťou štrukturálnych fondov. Potom štvrtá kapitola, rozvoj športu, podpora dobrej správy v oblasti športu je nevyhnutnou podmienkou preto, aby sa zabezpečila autonómia športových organizácií a ich autoregulácia. Autonómia, demokracia, transparentnosť, zodpovednosť a vyvážené zastúpenie všetkých aktérov. To sú hlavné princípy, ktoré sú súčasťou dobrej správy a riadenia. Musíme mať nástroje a prijať opatrenia, ktoré už všeobecne platia a to nám umožní napredovať aj v tejto oblasti. Ďalej je potrebné rešpektovať voľný pohyb. Šport je špecifický je potrebné podporiť národné štruktúry, národné organizácie, ktoré sú uznané na európskej úrovni. Musíme dbať na to, aby sa rešpektovala kontrola v prípade rozličných transferov športovcov. Takže súhlasím so systémom FIFI, TMS, je to systém, podľa ktorého kluby, ktoré e, v prípade transferov e, zasahujú, musia mať potrebný počet údajov, aby systém mohol schváliť takýto transfer. FIFA garantuje takýmto spôsobom rovnosť e, pre rovnaké zaobchádzanie s rozličnými štruktúrami. Pokiaľ ide o športových agentov, tu sú kritériá FIFA, ktoré sa limitujú v prípade transferov na, 3%, na 3% províziu. Potom e, týka sa to tak zmluv, ako aj agentov. Ďalej ochrana maloletých musíme príjmať opatrenia preto, aby maloletí na iných kontinentov ktorí prichádzajú do Európy, aby boli čivej oblasti, aby ich práva boli e, dodržané, aby neboli zneužití a musíme e, sa pozrieť na to, či by nebolo potrebné zvýšiť minimálny vek na účasť v týchto športových výberových e, mm, podujatiach zo 16 na 18 rokov. E, ďalej, e, tieto kluby by mali dokázať vek danej osoby a mm, mali by to, túto vec brať vážne. Je tiež potrebné pozrieť sa na podmienky tréningu maloletých. Aké sú podmienky Um, pre šport v prípade mladých dievčat. Článok 165 Lisabonskej zmluvy, že Európska únia prispeje k podpore európskych aspektov v športe. V tomto zmysle teda by bolo potrebné doplniť kapitolu do tejto správy, ktorá by sa volala Európska identita. V športe cieľ posilniť európske hodnoty prostredníctvom športu. Chcel by som napríklad evokovať jednotnú mm, súťaž, kde by Európska únia bola zastúpená jedným tímom. Um, je to taká, taký jedinečný aspekt. Musíme tiež pochopiť, že všetci európsky občania by mali mať možnosť profitovať zo športu, a preto je potrebné e- vytvoriť Európsky deň športu. Mohli by sa zorganizovať rozličné udalosti, konferencie spojené so športovou tematikou, takto by sme sa e, mohli spoločne o túto tému podeliť. Mohli by sme zorganizovať špecifické udalosti. Tiež je potrebné zdôrazniť dôležitosť šírenia e, európskeho športu. Toto eh, by mala kontrolovať Európska únia. Eh, vytvoriť Európsky festival eh, pôvodného športu v členských krajinách a v rozličných regiónoch. Sú to teda tradičné športové činnosti. To sa uznáva aj v rámci UNESCO. Mm, je potrebné vypracovať zoznam takýchto tradičných športov a každý rok by sa mohol zorganizovať Európsky športový festival, ktorý by sa venoval týmto tradičným športom. Tiež navrhujem vytvorenie športového európskeho Erasmu to by malo byť zamerané na mladých športovcov a trénerov a mohli by si stanoviť svoje ciele. Napríklad športovci by mohli e, trénovať so zahraničnými týmami v rozličných klubov. Mala by sa zjednodušiť e, výmena športovcov v rozličných školách. To by im umožnilo učiť sa nové jazyky, e, pochopiť nové kultúry, tiež skúsiť si nové tréningové metódy. To by posilnilo výmenu výmenu športovcov na medzinárodnej úrovni. Teda navrhujem všetkým národným federáciám, ktoré sa zúčastňujú na medzinárodných e, súťažiach, aby do na svojho, k svojmu národnému symbolu pridali európsky symbol tým by sme eh, federalizovali všetky naše činnosti a európsky šport by získal tak nový elán. Ďakujem. To bolo veľmi komplexné. Vieme, eh, že nedokážeme ten svet zmeniť len tak z momentu na moment, ale šport si naozaj zasluhuje veľa vstupov hodnotných. Santiago sa zmenil o mnohých Mám niekoľko prihlásených do diskusie, ale aj sama chcem, pretože počas víkendu som mala zaštitu nad veľkým podujatím v rámci Spolkovej republiky Nemecku a tam mi napadla jedna vec, ktorú by sme mali mať všetci na pamäti a to je téma trénerov. Krátko sa toho dotkol, ale myslím si, že vzdelávanie trénerov je veľmi dôležité. Dôležitejšie ako inokedy predtým. Majú veľkú zodpovednosť za mladých ľudí, ktorých vedú a môžu veľa spraviť aj pre dvojitú kariéru, teda pre tú športovú, ako aj pre tú profesnú inú. Keď, ak naozaj budú vybavení vhodne na to, aby e, to dokázali robiť, ak budú takto nasmerovaní. A mne bolo e, vysvetlené na vysokej škole, v Kolíne máme e, Vysokú školu športu, alebo takú športovú akadémiu, že nie je možné, aby na tejto vysokej škole mali bakalársky titul alebo bakalársky program, v rámci ktorého bude aj vzdelávanie trénerov zahrnuté problémom v rámci Boloni je, že mnohí v rámci hospodárstva nedokážu s svojím bakalárským e, titulom sa nejako tak upratať. E, všetci povedia, že nestačí to, urobte si ešte magisterské, masters štúdium. A toto mi napadlo, mohli by sme naozaj nastaviť, e, teda mohli by, mohol byť uzavretý ten stupeň bakalársky, potom by nemuselo nasledovať magisterské štúdium, mohlo by na to nadvezovať vzdelávanie trénerské a to by mohlo byť uznávané. A musíme sa postarať o to, aby bolo možné takéto nadviazanie, takáto nadstavba vysokoškolská, bude viac a viac možné, aby tí e, tréneri, tí, ktorí sa pohybujú okolo mladých ľudí, aby disponovali ešte fundovanejším vzdelávaním a ako náhle to bude ukončené bakalárským vzdelaním, tak je to predsa len niečo pre tú osobu, ktorá umožní tejto osobe, ak už nebude chcieť ísť trénerskou povedzme cestou, aby nadviazala nejakým iným spôsobom. Čiže to len také doplnenie k tým tvojim mnohým návrhom, ktoré si už prezentoval. A teraz eh, pán Belet, náš futbalový fanúšik. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, len veľmi krátke vyhlásenie, ak dovolíte, pretože Diego nepovedal nič, s čím by som nesúhlasil. je jasné, že spravodajca si stanovil latku veľmi vysoko a môžeme iba podporiť jeho ambície. Vieme, aké vysoké sú tu očakávania od tejto správy a, a napriek Lisabonskej zmluve je tu určitý mm, konflikt, ale určite podporujeme spravodajcu v jeho ambicióznej iniciatíve. Chcem sa obmedziť na dve veci. Najskôr solidarita a potom druhá vec sú určité hrozby v športe, ktoré Santiago spomenul. Najskôr solidarita, nie je to nič nové ale musíme to dostatočne zdôrazniť v tejto správe. Športové organizácie na európskej a národných úrovniach potrebujú posilniť solidaritu a musíme ich podporiť e, v tejto činnosti. Hovoríme o e, predaji e, televíznych práv, vysielacích práv. To je niečo veľmi zásadné. Musíme zabezpečiť, aby to bola solidarita nielen vo futbale, ale vo všetkých športoch musíme zabezpečiť väčšiu solidaritu a solidárny prístup, pokiaľ ide o e, peniaze z televízneho vysielania. Musíme e, stimulovať športové organizácie, aby investovali viac do mladých. Musíme vytvárať tlak na vládne organizácie, aby zachovali úroveň investícií, prípadne ju zvýšili investície do mladých v športe pokiaľ ide o obchodovanie s hráčmi, ktorí sú maloletí, e, tu musíme vyvinúť tlak proti tomuto. Musíme to úplne odmietnúť. E, boli tu takéto situácie v Holandsku, kde mladí futbalisti 14-15 roční boli transferovaní do prvej lígy a e, rozliční agenti boli toho súčasťou. Takže toto musíme zásadne odmietnúť. Tieto transferové systémy, ktoré nastolili schválila FIFA. Tieto štandardy sú veľmi dobré, nie sú, nie sú nové, ale treba ich viacej podporiť. Musíme e, prepojiť e, štatút e, agentov a FIFA si myslí, že tu musí byť predložený nový návrh, ktorý ktorý zjednotní e, normy pre týchto agentov. Chceme absolútnu transparentnosť aké peniaze sa používajú, koľko za daný transfer, e, koľko, aká suma ide od jedného agenta k druhému. A je tu tiež návrh na určitý strop, pokiaľ ide o províziu pre agenta. Tento systém bude implementovaný v lete 2012 najskôr, takže potrebujeme nejaký čas, ale nesmieme stratiť tento náš rytmus. Potom sú tu hrozby, e, dopovanie, to už bolo spomenuté, a potom sankcie. Musíme konečne zefektívniť tento systém, musíme ho zjednotniť. Európska únia musí byť členom WADA, a potom eh, eh, manipulovanie s výsledkami eh, zápasov. Platiny bol zvolený na čo UEFI a on nás vyzval, respektíve chcel zabezpečiť, aby ministerstva spravodlivosti jednoducho nominovali jednu osobu, ktorá bude pracovať na tom, aby sme sa zbavili korupcie v športe. Jedna osoba, ktorá by bola zodpovedná za túto vec. Podľa mňa by to, bolo veľi, by to bol veľmi dôležitý krok. Ďakujem. Teraz pánovi Borisovi dávam eh, mimoriadne slovo, pretože má dôležité hlasovanie na jednom výbore, takže nech sa páči. Tak, tak, dziękuję bardzo. Mam głosowania równoległe na Komisji Prawnej, więc chcę podziękować. E, Ďakujem pekne. Áno, ešte mám na právnom výbore hlasovanie, ktoré musím stihnúť. Takže srdečná vďaka Santiagovi za tento veľmi komplexnú správu podrobnú. E, všetkých problémov a víziev sa dotkol, pokiaľ ide o európsky rozmer športu. Musíme najskôr povedať, že všetky športové podujatia či sú to európske majstrovstvá alebo akékoľvek iné podujatia by mali byť podporené a tá európska symbolika by mala byť daná silnejšie do popredia. Nespomínam si, že by napríklad na majstrovstvách Európy, či už v hádzanej alebo vo futbale, že by sme videli nejak zastúpenú európsku vlajku, alebo či vôbec by sme videli nejaké európske symboly na takýchto podujatiach európskych je takmer neviditeľná, alebo tieto symboly európske, a na to by sme mali poukázať silnejšie, hlavne po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. A potom ešte jedna ďalšia vec a to sú výzvy, ktoré sa týkajú vzdelávania e, mladých profesionálnych športovcov, zväzy, asociácie, združenia by mali postupovať ešte profesionálnejšie, pokiaľ ide o vzdelávanie e, tých športovcov, ktorí sú združení v rámci takýchto zväzov, alebo takisto aj e, mustiev. Veľa tých ľudí zvonka musíme importovať, dnes je to možno pekne ale pre príslušníkov tretich krajín a musíme sa postarať o to, aby dochádzalo k ďalšiemu vzdelávaniu talentov, či už na úrovni športovej, ale takisto aj profesnej. Bohužiaľ je to často tak, že napríklad vo futbale je to tak, že 90% mužstva alebo veľký, veľká časť e, mužstva pochádza z krajín mimo EÚ. A potom samozrejme ide aj o vzdelávanie profesionálnych športovcov, ktorí sa blížia ku sklonku svojej kariéry. A súhlasím so Santiagom, že európske fondy by sme mali silnejšie využívať, hlavne Európsky sociálny fond, ten by sme mali využiť výraznejším spôsobom, tak aby sme zabezpečili, že vzdelávanie, kvalifikácia prebehne. Často je to tak, že títo profesionálni športovci nemajú žiadne dodatočné vzdelávanie, samozrejme vedia, aké sú možnosti, aké sú možnosti vzdelávania a sú isté možnosti aj formálneho vzdelávania pre týchto profesionálnych športovcov, ale nie je to úplne koherentné a to je problém, ktorý je prítomný v celej Európe. Vieme, že veľa profesionálnych športovcov ku sklonku kariéry nedokážu nájsť svoje miesto v živote aj napriek tomu, že v oblasti športu sú skutočnou autoritou a tých by sme mali podporiť. Ďakujem pekne, pani kamera Evert. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte ja chcem poďakovať ja srdečne kolegovi. Myslím, že veľmi jasne nám predostrel, ako mnoho vrstva, vrstvová je téma politiky, koľko je tam aspektov a na čo všetko treba prihliadať, keď chceme spraviť kvalitnú a komplexnú správu. Ešte k tomu, čo práve navrhla pani predsedníčka, pokiaľ ide o vzdelávanie trénerov, myslím si, že skutočne to je veľmi dôležitý problém ale nemali by sme to obmedziť len na tých trénerov, ktorí potom následne skutočne budú sa starať o profesionálnych športovcov, pretože práve v oblasti mládeže e, pracujeme s tými, s takými trénermi, ktorí e, nemajú takéto, takéto vzdelanie na takejto úrovni. Majú isté základné vzdelanie a vedia, akým spôsobom učiť deti, povedzme, basketbalu, futbalu alebo iným hrám, ale nedisponujú, povedzme, až takou mierou e, pedagogických schopností nie sú respektíve tak rozvinuté, ako by sme očakávali od ľudí, ktorí vedú e, mladých, ktorí sú v problematickom veku a ktorí musia e, naozaj dbať na to, aby e, ten pedagogický rozmer bol dodržaný. Chcela som sa ale dotknúť iného rozmeru. Je to vec, ktorá ma troška sklamala v oznámení komisie. Ja som očakávala, že v rámci tohto oznámenia tam budú aj isté právne objasnenia je pozitívne, a to chcem aj zdôrazniť, že komisia ešte raz veľmi jasne e, zdôrazňuje špecifické postavenie športu. To, že šport nemá len hospodársky, ekonomický rozmer, ale že má aj kultúrny a integračný e, aspekt. Takéto osobité, osobitné postavenie športu sa objavuje zas a znova ako istá terminová, term, terminologická záležitosť v texte, ale keď ide o otázky hospodárskej súťaže alebo napríklad e, smerniciach o pomoci, tak tam mi chýbajú tie nevyhnutné objasnenia. Vždy sa zdôrazňuje, že že mohlo by to byť nejakým spôsobom zohľadnené, že v každom jednotlivom prípade je nevyhnutné preverovať, či hlavne profesionálne oblasti eh, sú na to naviazané niektoré veci, ktoré sa týkajú takýchto právnych záležitostí to sú problémy, ktoré sa týkajú hlavne profesionálnych združení a profesionálnych zväzov, často nevedia, či nejakým spôsobom nie sú v rozpore alebo nekolidujú e, s hospodárskou súťažou, právom v oblasti hospodárskej súťaže Európskej únie, respektíve správna na právne, opravné prostriedky. Bola by som rada, keby komisia tu na niečo spravila tak, aby zabezpečila väčšiu právnu istotu pre tieto združenia a zväzy športové v Európe, aby sa ne, nemali teda pocit, že sú v prekernej situácii, pretože konajú v rozpore alebo hrozí tam istý rozpor s konaním tak, s takéhoto právnou oblasťou. Som rada, že komisia vravie o tom, že e, centrálne marketing e, práv, alebo teda predaj práv vysielacích, že už e, nie je vhodnou stratégiou, pretože nedochádza k správnemu rozdeleniu tých príjmov. Ale pokiaľ ide naozaj hospodárskú súťaž a právo hospodárskej súťaže, tak eh, tu by som si bola želala jasnejšie vyjadrenie komisia. Bola by som rada, keby to išlo smerom zvyčajnej istoty pre eh, športové zväzy, združenia a takisto ešte jeden ďalší aspekt je troška sklamanie moje. Tu sme hovorili o eh, konaní, licenčnom, jednotnom licenčnom konaní tu na, na pôde parlamentu. A teraz komisia tiež hovorí, že to musí preveriť, že či skutočne je možné a či je to potrebné vôbec robiť na európskej úrovni niečo takéto, mať takéto jednotné licenčné konanie hovorí o tom, že možno by to mohli si skoordinovať medzi sebou združenia a športové zväzy. Vieme, že pokiaľ ide o veľké e, zväzy, tak pokiaľ je UEFU, tak to nie je problém pre nich, ale vieme, že máme menšie združenia, ktoré nedisponujú takou manpower, takouto kapacitou, aby takéto systémy licencií, také systémy povolení dokázali si tak nastaviť, aby boli právne v súlade a aby sa nemuseli obávať nejakého konfliktu s komisiou. Čiže tu by som si naozaj bola želala väčšiu e, odvahu zo strany Komisie, keby ste aj vy v rámci svojej správy naozaj konštatovali, že čo je nevyhodné spraviť ešte nad rámec tomu toho, čo ste už teraz konštatovali a čo očakávame aj od komisie, hlavne pokiaľ ide o legislatívne konania a keď ide o zvýšenú právnu istotu, hlavne pre tie zväzy športové združenia. Ďakujem pekne. Kelly. Kolega Kelly. Ďakujem, pani predsednička. No, v prvom rade e, dívam sa e, e, na hodinky ja to mám, e, budem musieť, myslím, že Merihany bol to vyrieši. Pokiaľ ide o šport, chcel by som zablahoželať Santiagovi za e, vynikajúc, organizáciu vynikajúceho, e, veľmi dobre organizovaného vypočutia. Tam boli pritomní viacerí členovia vystúpili. Myslím si, že čo je tu kľúčové? Podľa článku 165 môžeme E, zriadovať e, e, viaceré záležitosti v športe a súhlasím so Santiagom v tom zmysle, že to, čo robíme, musí pridávať hodnotu a nie len doplňovať to, čo sa deje na úrovni jednotlivých športov alebo štátov. Myslím si, že máme tu vynikajúcu príležitosť vytvoriť pojem Európy prostredníctvom športu na rozdiel od nejakých nacionalistických tradícií. Pokazali ste na eh, hodnotu eh, európskeho športu a eh, Santiago hovoril o tom, že je potrebné to robiť na európskej úrovni. To si zaslúži našu pozornosť. Po druhé, dúfam, že pri poskytovaní akýchkoľvek finančných prostriedkov musíme zabezpečiť, aby vytvárali novú hodnotu, európsky rozmer a, a ani aby sa neprejedli na súťažach ktoré už bez tak sa organizujú rôznymi športovými organizáciami. Otázka životného štýlu športovcov je veľmi dôležitá. Ehm, o tom sa hovorilo na vypočíti, o tom sa hovorilo aj dnes. Sú tu dve hľadiska. Jednak je tu profesionálny športovec a neskôršia kariéra, ale je tu aj otázka eh, eh, amatérskeho športu eh, a života, ktorý prebieha súbežne so športom vzhľadom na to, čo sa deje, e, vzhľadom na výmenu osvedčených postupov, treba zabezpečiť, že aby aj športovci amatéri mali maximálne e, užitočný život, e, aby ho mohli predlžiť bez ohrozenia hlavnej životnej drahy. Ďalej, kolegovia tu spomínali, je to boj proti dopingu, stav zneužívaniu stavkových agentúr, aby sme to sprehľadnili, e, e, urobili konzistentné. Urobíme to e, v náležitom čase. Myslím si, že sme to dobre začali, vykročili sme správnou cestou a musíme identifikovať oblasti, kde dokážeme vytvoriť hodnotu navyše. A pokiaľ ide o stratégiu pre 20, 2020, musíme posilňovať stratégiu celoživotného vzdelávania je to v e, e, e, súlade s vyhlásením, vyhlásenie europoslancov, kde sa hovorí o celoživotnom sportovaní alebo fyzickej aktivite s tým, aby ľudia žili dlhšie, boli dlhšie zdraví, ale zároveň sa učili v akademickom slova zmysli a zostávali fyzicky aktívni. Musíme rozšíriť túto koncepciu. Ďakujem pekne. Pani Nedvedalova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, v prvom rade by som rada povedala, že som veľmi, veľmi šťastná, že naozaj začíname konečne rozprávať aj o športe a že máme prvýkrát túto politiku aj u nás na na pôde nášho výbora môžeme sa ňou naozaj zaobrať veľmi profesionálne, čiže nie iba robiť konferencie, ale naozaj niečo aj zmeniť. A myslím si, že Santiago je pravý zapálený človek pre túto správu alebo pre, toto, pre tento návrh nášho stanoviska. Uh, Veľa vecí bolo už povedaných. Určite je veľmi dôležité aj to, čo komisia spomína. Je veľmi dôležité zdôrazniť boj proti dopingu a súhlasím aj s tými viacerými návrhmi, ktoré tu boli povedané aj zo strany Iva Beleta aj ďalších, že naozaj Európska únia by mala mať pozíciu aj vo vade, aj v ďalších organizáciách a mala by sa trošku aktívnejšie zaoberať bojom proti dopingu. Z môjho pohľadu, čo je veľmi dôležité spomenúť, čo nebolo veľmi spomenuté, je určite e, začlenenie znevýhodnených skupín a menšinových skupín e, do, šport, do športu ako takého, pretože ten sociálny aspekt, ktorý šport ponúka, vlastne tá inklúzia do spoločnosti, je určite veľmi dôležité a je možné využiť. Čiže určite zdôrazniť e, podporu týmto viacerým skupinám, ktoré častokrát bývajú vyčlenené z rôznych aktivít. E, takisto dôležité je e, zdôrazniť aspekt gender balance, čiže alebo gender equality skôr, posunenie žien vo vedúcich pozíciách v športe Určite je veľmi dôležité spomenúť, že napríklad by som si prijala mať viacej žien rozhodky, napríklad vo futbale. A veľakrát sa stáva, že keď žena rozhoduje nejaký zápas, tak muži sú nie veľmi nadšení a práve to je jeden z dôvodov, prečo je to e, na strane jedného týmu je to, že tá žena o tom rozhoduje. Čiže možno trošičku e, bojovať aj proti tomuto. Trošku menej úsmevná téma je určite dôležitá prevencia násilia na štadionoch, čo sa nám veľakrát stáva, boj proti chuligánom, Eh, niektoré štadióny alebo niektoré týmy už museli platiť eh, niečo smiešne som povedala? Eh, niektoré, niektoré, <laughs> niektoré týmy už museli platiť rôzne pokuty za to, že ich fanúšikovia spôsobili veľké finančné škody ale teda uh, je veľmi dôležité bojovať proti násiliu ako takému. Ďalej, eh, spomenutý, eh, spomenutý voľný pohyb eh, študentov, športovcov. Ja si myslím, že Erasmus pre športovcov je veľmi dobrá aktivita, ktorú by sme mali podporiť a ako program by to bolo výborné. A netreba sa bať toho, že keď niekto je z jednej krajiny a cestuje do inej ako študent na výmenu a chcel by popri tom aj športovať a byť v nejakom, nejakom tíme a možno aj na báze toho, že je ten človek športovec a je dobrý, aby mal možnosť skúsiť naozaj aj, aj mobilitu, aj výmenu. A myslím si, že to by sme mali podporiť. Ďalej financovanie. E, veľakrát sa nám stáva, že financie dostávajú len tie veľké kluby alebo veľké e, zväzy športu, napríklad futbal veľakrát spomenutý, UEFA, FIFA, všetko majú skvelé, ale sú aj iné športy, ktoré sú možno nie tak veľmi populárne, ale treba ich podporiť e, Eh, čiže veľmi dôležité je to financovanie adekvátne rozdeliť, takisto podporiť aj amatérske športy, si myslím, že je veľmi dôležité spomenúť, eh, pretože to sa spája s tým, čo máme tento rok vlastne ako v názve Európskej únie, Európsky rok dobrovoľníctva. Veľakrát spomenuté dobrovoľníctvo je naozaj veľmi veľkou súčasťou športových aktivít. Veľa ľudí, ktorí pracujú, nečakajú ani ohodnotenie za túto aktivitu, ale naozaj e, robia to, pretože to chcú robiť, ale možno nejaké iné hodnotenie by sa im patrilo e, dať. E, vtipné mi prišlo európske týmy, nemyslím to zle, ale viete si predstaviť, že by sme mali jeden európsky futbalový tím to je taká dosť zaujímavá, zaujímavá myšlienka. Ja to podporujem, ale neviem si dosť dobre predstaviť, ako by sme vyberali hráčov uh, do tohto týmu, ale určite je to dobré ako idea, ako myšlienka. A v neposlednom rade určite treba podporiť vzdelávanie uh, ľudí, ktorí športujú. Mám veľa kamarátov, ktorí sú profesionálni športovci, napríklad hokejisti, futbalisti oni veľakrát, keď sa s nimi človek rozpráva, povedia, že veď ja som športovec, ja nepotrebujem chodiť do školy, alebo chodím do školy, nepotrebujem sa vzdelávať. Je dôležité poukázať aj na to, že musia sa títo ľudia dovzdelávať. Musia naozaj dostať adekvátne vzdelanie, pretože ich športová kariéra raz skončí aby mali možnosť uplatniť sa v spoločnosti. Lebo nie každý je David Beckham alebo ďalší iný športovec, ktorý dokáže potom celý život žiť zo svojich ziskov, ale naozaj, aby mali možnosť nájsť si nejakú prácu alebo nejaké adekvátne hodnotenie. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne. Ešte je tu predsa len optimistka zastúpená medzi nami. To je fajn. Jedna z vašich eh, takých zásadných vecí, zásadných pripomienok sú tu ženy. Možno ani tak rodová rovnosť, ale ženy. Áno, to je správne zdôraznené, pani Boskot. Dank uh, voorzitter. Ehm. Ďakujem pekne, pani predsednička. Teda v mene výboru Libe by som chcela povedať, že k tejto správe sa veľmi teším na spoluprácu. Myslím, že je tu také všeobecné stanovisko, ktoré sme už zaujali, pokiaľ ide o uvedenie a cieľ tejto správy. Myslím si, že je veľmi dôležité tieto veci podporiť. Bude to dobrá správa a ja sa teším na túto oblasť, hlavne v oblasti občianskych slobôd. To je môj pohľad na túto správu. Ja sa teda budem sústrediť na rasizmus v športe. Samozrejme som proti. A potom um, manipulovanie s výsledkami zápasov, integrita v športe boj proti korupcii a podvodom a pokiaľ ide o doping e, z pohľadu občianskych e, práv, tak to je otázka porušovania súkromia, ktorú treba e, zdôrazniť spolupráca s políciou, pokiaľ ide o cezhraničnú kriminalitu. Mm. medzinárodné súťaže, mala by tu byť lepšia spolupráca medzi policiou, aby sa bojovalo proti chuligánu a potom aspekt migrácie, keď hovoríme o maloletých, o hráčoch, e, ktorí ešte nie sú plnoletí. Tu sa musíme zamerať na väčší dôraz, takže teším sa na spoluprácu so spravodajcov, pretože on má veľa skúseností a teším sa na našu budúcu prácu. Čím všetkým sa zaoberá Libe, hlavne pokiaľ ide o šport? Hm. Dúfam, že nebudú chcieť dodatočný odsek, pokiaľ ide o zakotvenie športu do charty základných práv, ale dobre, sme radi všetkým spolupracovníkom, všetkým tým, ktorí sa podielajú. Pani Vitakin, nech sa páči. We are to have... Áno, uh... Konečne máme spravodajcu, ktorý tak vášnivo uh, berie otázku športu ako Santiago. Prvá vec, subsidiarita. Myslím si, že potrebujeme rešpektovať autonómiu eh, športových organizácií. Pre mňa toto nie je otázka, čo môže šport robiť pre EÚ, ale čo EÚ môže urobiť pre šport. Musíme sa sústrediť na to, kde EÚ môže byť pridanou hodnotou a kde sa to dá jasne demonštrovať. Vítam vaše myšlienky, Santiago, o športovom Erasme, o zbere dát eh, v oblasti lokálneho športu musíme e, stimulovať tieto štruktúry, zlepšovať zdravie. Šport je nástroj sociálneho začlenenia. Pokiaľ ide o financovanie v športe, musíme byť veľmi opatrní, aby sme nezasahovali príliš, aby sme neodklonili financie od športových oblastí do iných, e, športov, e, iných organizácií. Um, musíme byť veľmi opatrní aby sme e, nevytvorili zlú legislatívu, ktorá by poškodila finančné štruktúry, ktoré už existujú. Musíme sa tiež pozrieť na e, aspekt mm, hier e, a nemali by sme sa sústreďovať iba na vedúce športy. Musíme sa sústrediť na to, čo môžeme urobiť, aby sme zlepšili tie iné športové oblasti a preto je dobré mať kompetenciu uh, v oblasti športu v rámci EÚ. Ďakujem. To bolo uh, z úst, tak, tak, teraz z úst takéto poslankyne, to je úžasné počuť. Pani Costa. Ritengo che la relazione sia stata molto interessante, molto ampia. Molto... Ďakujem pekne. Myslím si, že správa, napriek tomu, že bola dlhá a že bola zapálenou správou aj v tom prednese na kvalite určite nepostrádala. Ďakujeme Santiagovi. Je vhodné e, venovať sa tejto iniciatíve, až pokiaľ ide, až teda až kiaľ neprebehne to vypočutie. Ale niektoré veci sú tam, není celkom v s tým, čo bolo v Bielej knihe. Myslím si, že správa by jasnejšie zvoraznila niektoré prvky, e, ktoré e, sú riešené v rámci oznámenia len takým pridruženým spôsobom. A my tu konštatujeme a poznamenávame, že to oznámenie si osvojilo úroveň e, profesionálneho športu a ne, ne, nezišlo na tú nižšiu úroveň, povedzme, športu v zariadeniach, povedzme, alebo školách. Čiže pomerne jednostranne niektorých momentov vyznieva to oznámenie a my chceme teda dať športu taký rozmer, ktorý by bol na rovnakej úrovni s správami občanov, na vzdelávanie, na zdravie a na takéto veci. A myslím si, že tu chýba akýkoľvek odkaz na miestne samozprávne orgány a na lokálne orgány, aby tu bol istý rozmer koordinácie medzi takýmito orgánmi a aby aj na tej miestnej úrovni bol ten šport inkluzívny a aby vo väčšej miere boli zaintegrované, zaintegrované regionálne a národné politiky aby sa to zohľadňovalo aj napríklad v témach, ako sú verejné priestory, verejné budovy, prístup e, športoviskám, aj to je veľmi dôležité. E, tu je e, veľká miera nerovnováhy v našich krajinách a to je dôležité zdôrazniť. A nakoniec je nevinutné zabezpečiť priestor aj pre športovanie starších ľudí, starších vrstiev populácie. Ďalej ešte otázka, ktorá sa týka e, diplomov a profesionálnych certifikátov. Súhlasím s tou zmienkou alebo s tým konštatovaním, že máme lepšie porovnávať e, osnovy športového vzdelávania. Tomuto by sme sa mali venovať e, výraznejšie v rámci bolonského procesu ale takisto by sme mali viac ohľadniť aj certifikáty, diplomy. Sú tu rôzne úrovne pre rôzne špecializácie a na toto by sme sa mali zacieliť. Pokiaľ ide o boj proti dopingu, teda zakázaným látkam, nepovoleným, je to dôležité nielen z pohľadu športu, ale aj v iných oblastiach je to dôležité. Keď si e, vezmete otázku zdravia mladých atletov alebo mladých športovcov, ktorí brali steroidy, a no, podobné zakázané látky, ktorí sú nejakým spôsobom zapojení do takýchto dopingových činností, alebo teda keď ich vidíme aj, aj v iných oblastiach, čo nie len atletika, ale iné, tak tým pádom z môjho pohľadu vzniká tu potreba mať špeciálnu kapitolu o lokálnych orgánoch a e, lokálnych aktoroch, ktorí budú bojovať proti tomu. To Takisto Erasmus, Európsky deň sú tu aj poslanci, ktorí o tomto hovorili, sú to samozrejme aj novinári to stvorazňujú a že je nevyhnutné zabezpečiť takúto, takýto rozmer. Je nevyhnutné robiť aj isté symbolické hodnoty, teda symbolické gesta, symbolické gesta, keď sa snažíme nejakým spôsobom eh, napredovať šport a situáciu ohľadom športu v Európe ďalej ochrana maloletých proti e, systému nanúčeniu rýchlych výsledkov alebo vynúcovania si od nich rýchlych a veľkých výsledkov alebo nejakých nanútených prestupov. Myslím si, že tu legislatívy sú veľmi rozmanité v závislosti jednotlivých krajín, ale e, je tu veľká, veľký priestor na na výber, na možnosti. Myslím si, v Spojenom kráľovstve a v niektorých iných ďalších krajinách existujú informácie ohľadom e, praxe športovej a možnosti aj pre mladých ľudí. A aká je možnosť pohybu e, alebo zmien jednotlivých športových odvetví. Bolo by dobre, keď sme mali viac informácií aj v, tejto, v tomto ohľade, pán Bago. Vielen Dank, sehr geehrter Vortrag. Utol, utolsóként, eh, vagy utolsó közötti eh, szólóként ugye megvan az a hátrány. Eh, vystupujem <coughs> ako posledný rečník, alebo jeden z posledných, a to je nevýhoda, pretože veľa vecí už bolo povedaných predo mnou, viacerí spomenuli program Erasmus. Ja by som chcel upozorniť Santiago. My sme si vypočuli profesora Kalučiho, ktorý mal veľmi vášnivú prezentáciu a predstavil myšlienky, ktoré zostali vyrité v mojej pamäti. Je tu teda jedna myšlienka, ktorú mám v hlave od minulého týždňa. Organizácia študentov Erasmu, ktorí minulý týždeň mali také valné zhromaždenie, oni boli prítomní, e, bol tam pán Schmidt, bývalý europoslanec, e, viac ako 800 európskych študentov sa zúčastnilo na tejto prezentácii. Všetci prešli Erasmom a títo študenti si mysleli, že šport by mal mať európsku dimenziu aj v tematike Erasmu. Takže mali by sme sa pozrieť na tieto otázky aj v, vo finančnej oblasti a samozrejme ty máš našu podporu e, v tejto práci, ku ktorej ti blahoželáme. Skrytlevská. Pani Skrytlevská. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som zdôrazniť, že ste vyslovili moje meno dobre, pritom je to ťažké meno. Chcela by som hovoriť stručne a neopakovať to, čo už povedali moji kolegovia. Chcela by som najskôr zablahoželať Santiagovi, pretože podľa mňa je tou najkompetentnejšou osobou na takúto správu. No a teraz tri pripomienky z mojej strany. Myslím si, že by bolo dobré hovoriť o sankčnom jednotnom systéme, jednotnom systéme sankcií v oblasti športu. Nielen, týkalo by sa to nielen manažérov, ale aj športovcov a iných agentov. Tam, kde tento systém bol zavedený, funguje veľmi dobre. Druhá pripomienka, pokiaľ ide o ženy, dúfam, že pani predsedníčka mi prepáči, pretože aj ja e, patrím do výboru žien, ale nie som feministka. Len by som bola za určitú rovnováhu medzi pohlaviami. Takže ja sa domnievam, že by bolo dobré v tejto správe zdôrazniť, výšku kompenzácií pre ženy a mužov. Veľmi často ženy sú menej odmeňované za ich športové úspechy ako muži. Stačí porovnať e, napríklad e, ceny v maratóne, tie, ktoré sú pridelené, sumy, ktoré sú pridelené mužom, sú vyššie ako sumy, ktoré sú pridelené ženám. Tretia pripomienka. Národnosť športovcov. Veľmi často športovci majú tendenciu zmeniť e, národnú príslušnosť, aby zastupovali krajinu, e, v ktorej budú mať e, stále sídlo alebo stále trvalé bydlisko. Musíme teda vytvoriť systém určitú um, administratívnu štruktúru a kontrolovať, ako veci sa vyvíjajú. Napríklad v Polsku máme Nora, ktorý zastupuje našu krajinu v medzinárodných súťažiach, ale pokiaľ ide o zastúpenie v lige, tak tu má norskú národnú príslušnosť. Musíme teda vytvoriť určité pravidlá v národnej príslušnosti a podmienky. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz posledný, Marko Skúria. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím priznať, že prezentácia Santiaga na mňa urobila veľmi dobrý dojem. Bolo to veľmi komplexné, hovoril takmer ako komisár. Je to veľmi dobrá správa, povedal nám všetko, boj proti dopingu, <clears throat> um, životný štýl športovcov, sociálny aspekt, eh, postihnutí športovci, otázka financovania. <clears throat> Erasmus pre športovcov a tak ďalej. Ako povedali predrečníci, myslím si, že naša úloha, našou úlohou je pridaná hodnota EÚ. Je samozrejme dôležité, aby sme mali pravidlá, taký etický kódex pre profesionálnych športovcov úloha UEFI je tu dôležitá, ale musíme sa sústrediť predovšetkým na základný šport, teda vyslať impuls do veľkého sveta dobrovoľníkov, športových amatérov, športových združení, ktorí sú v našich spoločnostiach široko zastúpení. Musíme sa zamerať na školy, univerzity, či už ide o oblasť vzdelávania v športe alebo športové praktiky v týchto inštitúciách. Musíme brať do úvahy to, čo sa deje e, na amerických univerzitách. Je dôležité, aby sme mali skutočný cezhraničný dialog. Je to prvok, ktorý sa nemôže zanedbávať, tak ako pripomenuli niektorí kolegovia. V oblasti e, športových zariadení je potrebné, aby sme umožnili miestnym organizáciám um, spoločne využívať športové zariadenia. Má to dopad na zdravie ľudí ako aj životné prostredie. Musíme zlepšiť existujúce praktiky v oblasti športu a takýmto spôsobom by to prispelo, prospelo celej spoločnosti. Ďakujem pekne. Musíme si premyslieť aj v tejto súvislosti, či štruktúrálnu politiku by sme v tejto oblasti nemali ešte troška viac posilniť a naviazať to na to, pretože z nášho rozpočtu nie je tam vyčlenených veľa prostriedkov a preto takto vnímam aj tú tvoju pripomienku. Dobre, teraz vedúci útvaru pre šport, pán Pedro Velaské z komisie, teraz dostane slovo, ak si ho želá. Nech sa páči. Eh, querría comenzar mi intervención Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod sa chcem poďakovať pánovi Fisasovi, spravodajcovi, za vynikajúcu prezentáciu budúcnosti športu, a teda jeho budúceho stanoviska. V tom, čo povedal, som ja našiel všetky prvky a všetky elementy, ktoré by človek predpokladal a očakával na základe dokumentu komisie, Určite sú tam aj isté doplnkové e, prvky a momenty, ktoré som si poznamenal. A definitívne zamýšľame sledovať parlamentnú rozpravu s veľkým záujmom, hlavne v súvislosti s novou kapitolou, e, ktorú plánuje e, pán Fisas doplniť, pokiaľ ide o európsky rozmer v športe. Čiže naozaj veľkým napätím očakávame ďalšie vstupy Pán Fisas identifikoval všetky kľúčové prvky a my istotne súhlasíme s jeho odvolávkou na subsidiaritu a na nezávislosť a autonómnosť. To sú prvky a momenty, ktoré komisia opätovne uznala v rámci svojho dokumentu. Myslím si, že šport je veľmi autonómnou oblasťou, veľmi nezávislou v Európe, možno autonómnejšou ako je k tomu kdekoľvek inde na svete. Takže to je e, jeden z kľúčových princípov, kľúčových zásad a myslím si, že to nám dáva dôvod na hrdosť a naďalej to musí aj takto vyzerať. Taká tá autonómnosť musí byť zachovaná. Len niekoľko nových rozmerov a prvkov. Určite chápem obavy, ktoré sa týkajú podporovania fyzickej aktivity, ktoré sa týkajú podporovania základných športov, základných športových aktivít a športovania. Toto je vec, e, ktorá je stredobodom nášho záujmu a budeme na tom ďalej pracovať a čo skoro výjdu, e, budú publikované výsledky štúdie ohľadom finančných tokov. Hlavne smerom e, k takýmto základným športovým aktivitám alebo takýmto základným teda športovaním, základným športovaniu a uvidíme, ako vyzerá situácia v teréne v jednotlivých členských štátoch a aký, aký je tam pomer verejného a súkromného ruku a predpokladáme, že takáto štúdia, ako náhle budú teda dostupné výsledky, to pomôže aj parlamentu v jeho práci, pokiaľ ide o profesionálne združenia zväzy a profesionálnych športovcov. Áno, aj tým sa budeme zaoberať, budeme spúšťať štúdiu ohľadom transferov a medzi profesionálnymi týmami, to bude tento rok. A takisto prebehne konferencia o agentoch a o úlohe ktorú zohrávajú agenti a to je naplánované v novembri, koncu roka. Takisto som si poznamenal zámer, aby e, tam bola zahrnutá aj výzva. Výzva ohľadom toho, či je nevyhnutné robiť niečo na poli slobody pohybu športovcov medzi členskými štátmi. Aj týmto sa budeme musieť veľmi pozorne zaoberať, pretože v konečnom dôsledku čo by sme spôsobili je, že povedzme 16-ročná osoba, 16-ročný človek e, bude môcť fungovať v akékoľvek inej oblasti, nielen v športe. Čiže takéto opatrenia budú musieť byť podporené veľmi závažnými argumentami. E, veľmi v úzkom kontakte, teda v dialogu sme s UFO a s FIFO, pretože oni nás požiadali, aby sme zakázali slobodu pohybu medzi 16. a 18. vekom, teda rokom veku, pokiaľ ide o profesionálnych futbalistov a my sa snažíme zistiť, prečo oni prišli s, takýmto, s takouto požiadavkou, čo ich motivuje k takémuto kroku, prečo im zakázať e, slobodu pohybu, pokiaľ ide o e, ovplyvňovanie výsledkov zápasov, matchfixing, tak aj k tomu bude štúdia ku koncu roku hotová. pokiaľ ide teda o boj proti tomuto fenoménu. 27 členských štátov bude požiadaných o zhrnutie situácie v oblasti športu e, na pozadí trestného zákonníka, pretože sú krajiny, e, kde kriminalita v športovej oblasti je zohľadnená v trestnom zákonníku. Sú krajiny, ktoré nemajú tento rozmer zohľadnený vo svojich trestných e, predpisov, teda trestnoprávnych legislatívnych úpravách. Uvidíme, aká je teda situácia. Pokiaľ ide o doping, zakázané látky, súhlasím s tým, čo zaznelo. My pracujeme na tom, aby sme e, sa pridržali dohovoru Rady Európy o dopingu, o nepovolených látkach. A potom je to otázka e, takého následného účinku a efektu mimo športov, mimo športu, čo z toho vyplýva pre oblasti mimo športu budeme musieť posilniť opatrenia, ktoré pomôžu obmedziť obchodovanie s takýmito zakázanými látkami. A ešte záverom sa chcem opäť poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú parlament doposiaľ odviedol a sme e, naozaj pripravení spolupracovať aj ďalej v tejto veci. Ďakujeme e, veľmi pekne. A teraz e, pán Fisis, posledné slovo. Santiago, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem vám všetkým za láskavé slova na podporu môjho stanoviska. Som vám plne k dispozícii. Poznačil som si vaše pripomienky a zdá sa, že sa oberajú rovnakým smerom, ako sa o to snažím ja. Myslím si, že tu sú dve e, e, e, e, hraničné čiary. Jednak je tu otázka subsidiarity. Musíme akceptovať e, e, skutočnosť, že členské štáty sú kompetentné v otázkach e, športu, alebo v Španielsku, Belgicku a e, Nemecku, prípadne v iných krajinách to majú na starosti e, regionálne e, orgány samozprávy. A existuje ešte aj ďalšia hranica. Existujú e, šport E, e, e, zväzy, ktorí sa sami môžu organizovať podľa toho, ako im to vyhovuje. A to tiež nechceme meniť. To však neznamená, že môžu robiť čokoľvek, čo im napadne. Existujú aj európska legislatíva, ktorá sa musí plniť. To znamená, že otázku subsidiarity musíme e, zvažovať e, e, individuálne, musíme skúmať každú výnimku a zistovať, či je tu súlad s európskou legislatívou. Dovolte, aby som spomenul iba niekoľko vecí. Doris a niektorí ďalší e, e, ste hovorili o potrebe e, odbornej prípravy trénerov. To je veľmi dôležité. Existujú e, rôzni e, e, tréneri, sú aj dobrovoľníci, ktorých treba tiež vzdelávať. V opačnom prípade by mohli uškodiť športovcom. Existujú všeobecní tréneri, ale e, sú aj športoví technici, ktorí môžu mať e, príslušné kvalifikácie z e, príslušného odbornej ustanovízne, vzdelávacej ustanovízne a potom sa venujú konkrétne určitým druhom športu. A je možné zabezpečiť uznávanie ich kvalifikácie na celej európskej úrovni aj v tejto súvislosti. Napríklad, ak niekto získa e, diplom e, v Nemecku, by sa e, mohol dožadovať uznania aj v inej krajine. Súhlasím s otázkou predaja práv televízneho vysielania. Je to otázka, ktorá je špecifická pre Európu. Pretože niektoré kluby E, ak e, e, chcete, nemajú právo predávať svoje práva na vysielanie tak, ako by chceli. Ale určité špecifika sú priateľné a rozumné. Napríklad predseda klubu Barcelona uznáva tento problém a chápe, že treba hľadať kompromisné riešenie pokiaľ ide o obchodovanie e, s neplnoletými športovcami. E, tento návrh e, vekovej hranice 18 rokov by bol v rozpore s zákonnou úpravou o prístupe k práci. A myslím si, že pokiaľ francúzskí športovci majú nejaké vyhranené e, názory, e, nuž, e, netvrdím, že treba riešiť otázku vo Francúzsku alebo v organizácii FIFA alebo UEFA, ale je to aktuálna otázka, treba ju riešiť. Ja si myslím, že ochrana neplnoletých športovcov má kľúčový význam. Hovorili sme o gymnastike, o, o mladých dievčatách, ktoré e, doslova e, nemôžu e, normálne rásť. A samozrejme, takéto postupy sú nepriateľné. A otázky športových agentov, transferov, ochrany neplnoletých športovcov navzájom súvisia, pokiaľ ide o zosúladenie postihov sankcií. O tom by sa tiež dala rozprávať pomerne rozsiahlo Nazdávam sa však, že športový súd vo Švajčarsku by e, mal mať e, nejaké vysunuté pracovisko v Európe, ako v Austrálii alebo e, v Spojených štátoch, pretože švajčiarska legislatíva je veľmi špecifická a je možné, že by sme mohli e, e, niečo upraviť ináč. V otázke európskej e, vlajky zastaviť s tým samozrejme súhlasím. Takisto sociálna ochrana. O tom som predtým nehovoril, ale E, napríklad otázka, prečo profesionálni sportovci nemajú žiadne sociálne e, zabezpečenie, keď častokrát e, dostávajú veľmi vysoké platy. Takže súhlasím s Doris v otázke trénerov s tým, čo hovoril Sean o stávkových kanceláriách. A toto je ďalší E, e, e, dôležitý bod. Barnier pripravil zelenú knihu venovanú tejto problematike. Pokiaľ uznávame práva športových organizácií, potom si myslím, že práve organizátori by mali zvoliť dôveryhodné organizácie, ktoré organizujú takéto stavky Toto sú e, e, e, vecné záležitosti a mali by sme sa snažiť o maximálnu integráciu športových zväzov federácií. Myslím si, tak by sme dokázali najlepšie prejaviť solidaritu, keď nejaká federácia sa integruje s ďalšími. V otázke žien neviem, či treba trvať na kvótach ale v každom prípade musíme nabadať ženy, aby sa uchádzali aj o vedúce pozície. E, musíme aj v športe e, sa snažiť e, o propagáciu športu medzi ženami, ako aj o propagáciu žien v športe. Samozrejme, je to dôležitá otázka financovania, používania štrukturálnych fondov. Niekto tu hovoril o princípe subsidiarity, ale na druhej strane Európska únia by nemala e, pomáhať jednotlivým športovým zväzom. Je to e, e, otázka pre jednotlivé obce a regióny. Myslím si, že by sme sa mali sústrediť na rozsiahle projekty, ako napríklad niečo ako Erasmus pre šport a riešiť štruktúrálne <clears throat> problémy Napríklad, e, prečo kultúra dostáva prostriedky zo štruktúralnych fondov a šport nie? Mali by sme vyzvať komisiu, aby zahrnula aj šport do štruktúralnej politiky a príslušných e, politik. E, takisto rasizmus, boj proti rasizmu, e, boj proti homofóbii Takéto e, postupy a prístupy sú nepriateľné, takisto e, manipulácia s výsledkami športových podujatí. Pokiaľ uznávame určitú slobodu pre organizátorov, o tom som už hovoril predtým, e, možno, že aj vo svojej režii dokázali bojovať s týmto problémom doping. To je niečo podobné ako drogy musíme e, s dopingom e, zachádzať rovnakým spôsobom, ako bojujeme proti drogám. Potrebujeme medzinárodnú spoluprácu a musíme trestne stíhať e, páchateľov. Ďakujem vám veľmi pekne, dnes ste sa správali ako skutoční Európania. Treba podporiť pilotný projekt Erasmus A chcel by som vás e, e, e, upokojiť. Podľa mňa otázka subsidiarity má naozaj obrovský kľúčový význam. Ja som teda sa neprihovoril za to, aby sme v jednotlivých druhoch športov mali vyslovene európske týmy. Ale každý máme nejaké logo alebo niečo, E, e, keď e, držíme pase svojej krajine, ale môžeme doplniť ešte nejakú značku Európskej únie, i keď samozrejme o týchto otázkach by mohla rozhodovať príslušná federácia, športový zväz. Pokiaľ ide o komisárov, chceme, aby naš, naše stanovisko doplňovalo pracovný materiál komisie. Nechceme opakovať to, e, čo sa tam hovorí. Samozrejme, princípy e, náležitého riadenia treba aplikovať aj na regionálnej úrovni. E, hovorila sa tu aj o dopingu. Nož, v konečnom dôsledku existujú aj previerky profesionálnych športovcov, ale mali by sme to rozšíriť aj na amatérsky šport napríklad e, e, dievča, ktoré má 13-14 rokov, e, do ktorého investoval klub, to bolo, bolo nespravodlivé voči športovému klubu, keby stratil tohto športovca, túto športovkyňu treba zabezpečiť možnosti transferu pre športovcov, ale chrániť aj záujmy klubov. E, teda Erasmus, o tom sme už hovorili, teraz e, postihovanie korupcie. Treba e, uvažovať o možnosti dohody s výborom LIBE. Ženy, áno, aj tom ste hovorili. Samozrejme, je to komplikované, pretože napokon je to v pôsobnosti organizátorov ak by chceli e, zaplatiť e, viac za športovca, ťažko im e, v tom zabraníme. V niektorých prípadoch treba premyšľať viac aj otázky medzinárodných transferov. No a napokon. Amatérsky šport, áno, E, o tom e, ste tiež povedali, ale na Margo, Marka e, vysokoškolský šport je veľmi dôležitý, ale v Spojených štátoch situácia je veľmi odlišná. Amatérsky šport v Spojených štátoch v skutku prekvitá na úrovni vysokých škôl Prepačte, profesionálny šport prekvita na úrovni vysokých škôl, škôl ale e, u nás to spadá pod príslušné federácie. Máme trošku inú štruktúru. E, ďakujem veľmi pekne a mrzí ma, že som tak dlho hovoril. I, ale už prakticky nič nezostalo povedať navyše. Teda máš dostatok času, pretože až v júli e, sa predloží konkrétny návrh. Dovtedy môžeš sa radiť s viacerými kolegami a až e, e, v oktobri, začiatkom oktobra budeme o tom hlasovať. Takže e, máš dostatok času, aby sa to ustalilo. Ale nemiešajme Erasmus s Erasmusom. Keď hovoríš o Erasme, to je niečo iné ako súčasný Erasmus. Každý športový študent môže dnes na základe programu Erasmus môže vycestovať. Každý študent môže využiť program Erasmus a to, čo chceš ty, aj ostatní to je to, aby sme e, rozšírili predstavu Erasmu e, iné, iné úrovne, teda e, aby sme to správne rozumeli. Mm, mm, myslím si, že máme tu dokonca aj teraz praktikantov, študentov programu Erasmus. Takže ďakujem veľmi pekne, Santiago, veľa úspechov počas tvojej práci, práce. A teraz e, e, ďalší posledný bod programu. E, zniženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky. Pani Hanlik bol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj sa veľmi teším, že mám príležitosť hovoriť o predčasnom ukončení školskej dochádzky. Ako si výbor spomína, nedávno som prišla so správou, o e, prvých rokoch vzdelávania a sú veľké prepojenia medzi týmito dvomi oblastiami, čiže máme príležitosť pozrieť sa na druhý koniec školskej dochádzky a je nepochybné, že predčasné odchody Eh, eh, predčasné ukončenie školskej dochádzky sú časté. 6 miliónov ľudí v roku 2009 predčasne ukončilo školskú dochádzku na úrovni stredných škôl a 17 z ní eh, študentov končí iba základnú školskú dochádzku, čo je šokujúce. Každý druhý takýto prípad, e, teda každý takýto prípad e, skončí na trhu práce. V roku 2003 sa členské krajiny rozhodli, že zníže na 10 do roku 2020 predčasné ukončenia školskej dochádzky a iba 7 členských krajín tento cieľ dosiahlo. V júni 2010 Európska rada znovu zaviedla tento cieľ a rozhodla sa, že zníženie takýchto prípadov na menej ako 10 by malo byť dosiahnuté do roku 2020, že to bude jeden z hlavných cieľov stratégie EU 2020. Takže Túto stratégiu rešpektujeme, posilňujeme ju touto správou. Prečo je tento cieľ taký dôležitý? Um, okrem týchto zlých štatistík sa musíme pozrieť aj um, na podrobnosti, k čomu vedú tieto predčasné ukončenia školskej dochádzky. Uh, prvá vec je, že v podstate to ohrozuje získavanie kvalifikácie a proces učenia a preto uh, toto je rizikový faktor e, z pohľadu chudoby a nezamestnanosti. Čiže prepojenie predčasné ukončenie školskej dochádzky a chudoby a nezamestnanosti. Tiež e, dlhodobé e, pozitívne aspekty, či už ide o spoločnosť alebo život takýchto ľudí a hospodársky rast, ako vieme, inovácie a rast sa spoliehajú na vysoké kvalifikáciu a to je ohrozené v prípade, že veľký počet študentov a ľudí e, nedokončí školu. Je to teda veľmi konkrétny hospodársky e, dopad a tiež e, veľmi osobný, pretože dopad nedokončenia školy vplýva na ľudí počas celý život, vedie to k sociálnemu vylúčeniu. Deti majú obmedzené šance uspieť ich deti majú obmedzené šance uspieť v školách a teda je tu problém jednej generácie, ktorý pokračuje v ďalšej generácii. Čo teda spôsobuje mm, nedokončenie škôl, škôl, sociálne, hospodárske podmienky, ako vieme, je tu silné prepojenie k sociálnym nevýhodám a a um, nízke vzdelanie, k nízkym vzdelaním. Nebude to prekvapivé pre členov výboru. Väčšina rizik je spojených s deťmi ľudí, ktorí pochádzajú z nižších spoločenských vrstiev, mladí ľudia z chudobnejších vrstiev, Tí, ktorí sú postihnutí mentálne alebo fyzicky, majú špecifické potreby v oblasti vzdelávania a mladí ľudia, ktorých eh, pôvod eh, alebo ktorí majú korene eh, v zahraničí alebo rómska menšina. Veľmi často je tu nedostatok podpory, aby sa mladí ľudia vysporiadali s takýmito ťažkosťami E, prechod e, medzi školami a inými formami vzdelávania. To je veľmi ťažké, hlavne v prípade ľudí, ktorí sú ohrození tým, že nedokončia školu. Nedokončenie škôl sa stáva otázkou pohlavia. Viacej e, chlapcov nedokončí školu ako je tam percentuálny rozdiel 16 chlapcov a okolo 12 dievčat. Čiže ako sa vysporiadame s týmto problémom? Európska komisia vyšla, prišla s oznámením, pozera sa na tri veci, alebo zameriava sa na tri oblasti, ktoré podľa mňa by sme mali brať my ako výbor do úvahy. Prevencia, intervencia a kompenzácie. To znamená ďalšie príležitosti v prípade, že ich premeškáte počas školskej dochádzky prevencia. Ako som už spomínala, prístup e, k predškolskému vzdelávaniu. To je kľúčové, pretože je tu priame prepojenie medzi dobrou kvalitou predškolského vzdelávania a nedokončením školy. Tiež by tu mali byť e, systematická podpora, jazyková podpora pre deti migrantov, je to jasná vec, ale nie vždy sa to deje v praxi. Mm, Ďalej zlepšenie profesionálneho vzdelávania, zlepšenie prístupu k profesionálnemu vzdelávaniu, tak aby žiaci a študenti, ktorí sú ohrození tým, že nedokončia školu, e, oveľa ľahšie mali prístup k týmto oblastiam, ako je to momentálne možné. Ďalej riešenie ťažkostí už v ranom veku, pochopenie, že sú tu ťažkosti a urobiť maximum preto, aby sa odstránili. Systém včasného varovania a lepšia spolupráca s rodičmi. Siete, ktoré budú pokrývať profesionálne subjekty mimo škôl, personalizovaný učebný prístup, finančná podpora tam, kde je to potrebné, lepšie zaangažovanie inštitúcií pracovného trhu, e, poskytnutie profesionálneho poradenstva mladým ľuďom, aby tu bol dôraz na to, čo čaká tých, ktorí nedokončia školu. Nemôžeme len nechať týchto mladých ľudí odísť zo školy bez toho, aby vedeli, čo ich čaká. Kompenzácie, druhá šanca nové príležitosti pre vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie pre tých, ktorí nedokončili školy, aby mladí ľudia sa vrátili do tradičných oblastí vzdelávania, teda poskytnúť im druhú šancu. Je to súčasť myšlienky celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie nie je ukončené, keď niekto dokončí školu. Mala by to byť príležitosti aj mimo um, pre deti, ktoré sú ohrozené. Tiež by sme mali sa snažiť o užšiu spoluprácu sú tu niektoré opatrenia, ktoré by sa mohli uviezť do praxe, aby sme podporili členské krajiny, aby mali efektívnu národnú politiku proti e, predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky. Napríklad odporúčania rady e, na zníženie v tomto smere by sa mali dostať do členských krajín a tieto by mali byť stimulované, aby ich využívali ako príklady dobrej praxe. tiež e, prvé roky vzdelávania a potom mládež v pohybe. Čiže veľa vecí sa v tejto oblasti deje a myslím si, že koordinácia by mala byť zameraná na členské krajiny, mali by sme ich stimulovať, aby vytvárali nástroje na výmenu najlepších postupov a zabezpečiť to, aby tieto veci nezostali iba v teoretickej rovine, ale dostali sa do vzdelávacích inštitúcií priamo v praxi. Podľa mňa by sme tento prístup mali dať do centra e, pozornosti ľudí a študentov. Predčasné ukončenie školskej dochádzky je komplexný fenomén, ale musíme sa pozrieť na najlepšie záujmy, čo je v najlepšom záujme jednotlivcov. A podľa mňa to musíme urobiť, pretože ak budeme iba teoreticky, <clears throat> tak sa nikam nedostaneme. Musíme sa zameriavať na jednotlivcov a snažiť sa o implementáciu všetkých tých vecí, ktoré som spomínala, aby sme znížili prípady predčasného ukončenia školskej dochádzky, aby sme dosiahli 10-percentný cieľ do roku 2020. Vielen Dank, Frau Ďakujem pekne, pani McLarkin. Ďakujem pekne, ďakujem Mary za túto diskusiu dohody ohľadom žiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku. Veľmi dôležité a my samozrejme musíme e, spraviť všetko, čo je našich silách, aby sme tento fenomén e, zmiernili. Chcem ale teda troška do rovnováhy. Nie všetky ukončenia predčasnej teda nie všetky ukončenia predčasné dochádzky sú zlé, pretože sú ľudia, ktorí idú na nejaké odborné vzdelávanie alebo majú manuálne zručnosti, ktoré treba rozvíjať inde. A musíme si uvedomiť, že sú ľudia, ktorí nechcú byť e, vládnymi, teda pracovníkmi v verejnej správe alebo robiť takéto veci. Čiže musíme zabezpečiť, aby existovalo aj odborné vzdelávanie hlavne pre rozmedzie 16 až 19, pretože potrebujeme inštalatérov, mechanikov a tak ako potrebujeme právnikov alebo úradníkov, ale musíme podporovať aj iné veci. Musíme prispôsobovať e, vzdelávací systém aj pre nich, tak aby sme ich nasmerovali správne a možno takto identifikujeme skutočne tých problematických ukončovateľov, tak povediac, e, školského vzdelávania a toto je samozrejme národnej zodpovednosti a členské štáty to má riešiť, ale dúfam, že bude diskusia plodná, ktorá nám pomôže riešiť všetky tieto body a to budeme potom aj zohľadniť. Ďakujem, Helga Trippel. Ďakujem pekne. Pardon, slovenská kabína číslo 19 sa pýta, či počúva niekto v tejto chvíli eh, slovenské tlmočenie. Počúva niekto slovenské tlmočenie? Áno, pardon. Albert Einstein tiež eh, nebol až tak eh, vynikajúci žiak, ale napriek tomu neodchádzal zo školy. Pani Hanebal hovorila o tých, ktorí majú sociálne problémy a ktorí nedokážu e, tú sociálnu integráciu ani realizovať. A ja mnohé e, z tých vašich pripomienok e, vnímam ako užitočné, aké sú možnosti, aká je tá second chance, aká je tá druhá príležitosť, s kým je možné spolupracovať v rámci tej siete, kto vlastne e, má prístup k takýmto mladým, hlavne mužského pohľavia. A vy ste hovorili o tej myšlienke, že hlavne je to úloha Európskej únie aké sú tie najlepšie prípady osvedčenej praxe v jednotlivých členských krajinách, čo sa dá poučiť, čo sa dá prebrať. Ja z mojej spolkovej krajiny, e, Nemecku, by som chcel eh, povedať, a je to teda zaujímavé aj v tom rozmere kultúrnej politiky, aj teda na úrovni mojej spolkovej krajiny je špecifický projekt, ktorý je adresovaný hlavne mladým mužom, ktorí nejdú už do školy, nechodia a im dávajú možnosť eh, umelecky sa vyjadriť umeleckými prostriedkami Čiže oni potom e, robia výstavy vlastných prác, majú publikum isté a je to úspešnejšie ako mnohé iné pokusy ich integrovať. A preto si myslím, že táto myšlienka zozbieravať osvedčené postupy z celej Európy a pozrieť sa, akým spôsobom sa to dá aplikovať. Nemusíme to na novo vždy vy, vy, nejakým spôsobom zadefinovať. To je dobrý postup. Ďakujem pekne, John Kelly. Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujeme Mary za to, že sa venovali tejto problematike. Myslím si, že z európskeho hľadiska e, to je vyslovene podstata e, princípov Európskej únie. Chceme zabezpečiť e, rovnosť pre členské štáty a najmä umožniť ľuďom získať viac vzdelania, pretože je to stále dôležitejšie, aby ľudia boli vzdelení v Európskej únii vznikajú potreby e, v e, nových zručnostiach, pretože ak ľudia majú menšiu kvalifikáciu, ťažšie budú hľadať zamestnanie. Samozrejme, e, tí, ktorí skôr ukončia školskú dochádzku, pravdepodobnejšie sa zapoje do antisociálneho správania sa trestnej činnosti. To je jeden z kľúčových cieľov stratégie 2020 a musíme sa veľmi snažiť to naplniť, pretože výhody budú obrovské. E, Čom by som sa chcel ešte venovať? Myslím si, že e, e, chlapci sú týmto postihnutí viac ako devčata, skôr ukončujú školskú dochádzku predčasne A myslím si, že investícii e, e, do mládeže, čím skôr e, začíname do nich investovať, tým väčší je z toho prospech. Je to dokázané. A myslím si, že musíme investovať ešte do predškolských zariadení, do prvých tried základnej školy. A to bude znamenať úplnú zmenu celkových prístupov aj zo strany verejných orgánov členských štátov pretože častokrát e, e, pracovníci predškolských zariadení sa e, vnímajú ako ľudia, ktorí len na chvíľu nahradia rodičov, kým sú v práci. Musíme to zmeniť, musíme im zabezpečiť náležité vzdelávanie a správnu kvalifikáciu aj na tejto úrovni. Takisto treba viac zdorazňovať aj e, účasť e, mužov e, v predškolskom e, vzdelávaní. Vo väčšine krajín e, e, sa viac angažujú ženy, ale v, Spojených, e, v Spojenom kráľovstve, v Dánsku sú tiež zaujímavé projekty. Tam sa snažia o o zvýšenie percenta mužov v predškolských zariadeniach e, na 25 Myslím si, že to zabezpečí e, väčšiu rovnováhu. Treba samozrejme e, poskytnúť im aj náležité e, platy a odbornú prípravu. V opačnom prípade málo čo dosiahneme. Po druhé, v tomto veku deti mnohé veci robia prirodzenou cestou, takisto aj sa učia, nepoznajú tlak alebo stres. To znamená, že ak tvoríme správne prostredie v čo najskoršom veku, potom aj v e, predškolských e, zariadeniach alebo prvých triedách základnej školy budeme e, môcť robiť viacej z hľadiska formálneho vzdelania a neskôr získame z toho obrovský prospech ako celá spoločnosť. Bez toho, aby sme zachádzali do detailov, samozrejme, neskôr prídu aj pozmenujúce návrhy. Myslím si, že je to veľmi dôležitá vec, veľmi dôležitý cieľ pre Európsku úniu a pokiaľ dokážeme zniženie, e, znižiť počet e, e, predčasného ukončenia školskej dochádzky o 10 to bude znamenať obrovskú zmenu v živote mnohých občanov a prospeje hospodárstvo Európskej únie. Som rád, že sa môžem podelať na tejto práce. Dúfam, že dosiahneme značný pokrok. Ďakujem. Kolega Bisky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi pozorne som si vypočul túto správu a súhlasím. Ale chcel by som sa ešte vrátiť sa k otázky druhej šance. Je dôležité, aby sme zdôraznili e, aspekt druhej šance. Aj z hľadiska skúsenosti. Predtým som sa tiež tým e, zapodievala aj e, umelcemi. Niektorí z nich e, zlyhajú prvýkrát, druhýkrát a zatiaľ a druhýkrát a tretíkrát stanú sa z nich obrovskí e, umelci. Existujú viaceré empirické dôkazy, že e, veľkí umelci e, e, dosiahli niečo až po viacerých pokusoch. A preto by som chcel e, e, zdôrazniť potrebu e, e, budovať e, aj možnosť druhej a tretej príležitosti, druhého, tretieho šan, šanci. E, Samozrejme, e, e, e, existujú komisie, ktoré sú veľmi inventívne a demokraticky zastavené, ale častokrát prehľadajú veľké talenty. V postupime máme takúto školu, máme skúsobnú komisiu a, a tam napríklad aj sú veľkí režiséri. A chcel by som sa prihovoriť k tomu, aby všetko, čo sme zdorazňovali, je dôležité, sociálne e, dôvody a tak ďalej, ale treba spomenúť aj druhú šancu, aj tretiu šancu, pretože naozaj existujú talenty e, v rôznom e, veku, bez ohľadu na hlavie, napríklad ženy, dajme tomu, dozrievajú skôr, chlapci možno, že trochu neskôr, ale toto všetko by som chcel zdôrazniť pri potrebe e, poskytnúť druhú a tretiu šancu. Ďakujem pekne. Naozaj je to aj e, skúsenosti e, osobné školstvo. Naozaj častokrát je dôležité dostať druhú alebo tretiu možnosť, pokiaľ existujú ľudia, ktorí to umožnia ktoré, e, nemajú, e, ktoré nie sú zaslepené alebo to nie posudzujú z svojho e, vlastného hľadiska. Teraz kolega Tapio Manos z komisie, nech sa páči. Je to vedúci odboru vzdelávania školy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako viete, vypracujeme na tejto téme. Je to jedna z najdôležitejších stratégií EU 2020 a je to silne preložené na ciele v oblasti zamestnania a znižovania chudoby v Európe. Ako povedali predrečníci, predčasné ukončenie školskej dochádzky má obrovské dopady na jednotlivcov, ich rodiny a ich deti a znižuje to ich e, profesionálne príležitosti. V tomto kontexte členské krajiny sa dohodli na európskych benchmarkoch zníženia E, predčasného ukončenia školskej dochádzky na 10 do roku 2020. Je to obnovený benchmark, ktorý bol použitý už v programe v roku 2010 a je zaražajúce, že 17,4 týchto prípadov majú iba základné vzdelanie. Teda skončili len základnú školu, aby sme ilustrovali, aký je dopad tohto fenoménu. Tak ak znížime o 1% počet tých, ktorí nedokončia školu, bude to znamenať 500 tisíc kvalifikovan- o 500 tisíc kvalifikovaných ľudí E, mladých kvalifikovaných ľudí na pracovnom trhu. V tomto kontexte teda komisia sa snaží zhromaždiť informácie, aby sme pochopili tento fenomén lepšie. A skutočne navrhli sme politický rámec, ktorý e, je zameraný na prevenciu, intervenciu a kompenzačné opatrenia, ale okrem toho ešte zdôrazňujeme to, že potrebujeme presnejšie informácie na národnej aj európskej úrovni preto, aby sme vedeli, čo sa v tejto oblasti deje. Je veľa dobrých príkladov vo všetkých oblastiach prevencie, intervencií a kompenzácií, ale zdá sa, že problémom je vytváranie konzistentných, koherentných a komplexných politických rámcov, pretože nedokončenie školy je komplexný fenomén, čiže si to vyžaduje komplexné riešenie, spoluprácu, mobilizáciu preto, aby sme mali naše kroky zacielené na riešenie tohto, tohto problému. Čiže vítame túto iniciatívu Európskeho parlamentu, vypracovanie stanoviska v tejto oblasti a samozrejme, že sa tešíme na spoluprácu a pokúsime sa byť nápomocní v tomto procese. Ďakujem. V súvislosti s pričasným ukončením školskej dochádzky po tejto najnovšej diskusii. Mimochodom, pani Vasiliu mala tlačovú besedu na rovnakú tému. Tam pozvala žurnalistov o stanovisko a my sme tam konštatovali, že my teda e, nie sme príslušní v tejto oblasti, ale E, aby e, e, novinári mali jasné, že komisia predstavuje takéto oznámenie, že týmto sa podieva parlament pripravuje stanovisko. Je to veľmi užitočné a že vraj napríklad pán Vysky, pani Trupel spomínal aj to, že, že je to veľmi veľa aj dobrých príkladov, takže treba si ich vymeniť kde to urobíme, v nejakom bare. Potrebujeme na to nejakú platformu a Európska únia má takúto platformu e, na stretnutí rôznych ministrov. A, a čo všetko e, premieta e, v hlavách novinárov, povie, povede nám pani Páka, a čo to je? To, za tým nič nie. Nie, za tým je strašne veľa ale to musia realizovať jednotlivé štáty a nie nesmieme ich e, do toho tlačiť. Na, no, ak nepoznajú napríklad tento e, vynikajúci príklad z e, Brem, alebo ďalš, nebudú vedieť o ďalších príkladoch, existujú e, príklady, ktoré, a e, e, skúsenosti, ktoré im umožňa samostatne konať. Takže sme povďační za to, že komisia tu robí niečo, čo priamo nevyplýva zo zmluvy, ale to vytvára európsku hodnotu navýše s tým, aby sme sa mohli všetci zúčastniť týchto odvečených postupov. Mnohí novinári vôbec nechápu, akú hodnotu prináša táto činnosť komisie parlamentu E, v tejto, ale aj iných oblastiach, v kultúre, v športe a tak ďalej. Toľko e, záverom k tejto téme. A pani kolegyňa, e, spravodajkyňa, nechcete ešte k tomu niečo doplniť? Len chcem poďakovať za všetky komentári a ďakujem vám za to, čo ste povedali, pani predsednička, pretože to presne sumarizuje prístup, ktorý by sme mali mať. Je to dôležité, aby sme zvýšili povedomie o tejto veci, pretože Nedokončenie školy je pre Európu veľmi zlé. Tieto čísla ma naozaj šokovali, takže je pred nami veľa práce. Je to problém pre spoločnosť aj jednotlivcov a týka sa to širších hospodárskych otázok. Musíme pracovať tvrdo a ja vítam všetky komentáre. Musíme nájsť východisko, situáciu zlepšiť. Ďakujem. Takže návrh správy bude 15. júna a budeme potom 13. júla hlasovať. Takže bod 15, schválenie rozhodnutí koordinátorov. Hovorili sme o tom dnes ráno, ak nie sú pripomienky, tak ich schvalujeme. Myslím, že je to v poriadku. 16, rôzne otázky, nič. 17, konanie nasledujúcej schôdze 25. a 26. mája. A to je koniec schôdze. Ďakujem tlmočníkov. Máte voľno vďaka pani Vasiliu.